na základe návrhu, ktorý predložila komisia. Čiže skôr tu vidíme dobrý návrh v správe, ktorú by mal parlament prijať. Nech sa páči. Pani Vostrejček za konferenciu.